Malo by to byť nezávislé na hlavných číslach e, e, tohto rozpočtu, pretože e, sa prostriedky preskupovali z chudobnejších štátov do bohatších. Toto predsa je nešťastné riešenie. Je to absurdné, keď hovoríme o číslach, lebo keď hovoríme o rozpočte, mali by sme hovoriť o číslach teda, keď, eh, máme tu, keď tu máme rozdiel eh, medzi eh, tým najvyšším a najnižším návrhom, to je to 350 miliard eur. To by znamenalo pre na mesiac na jedného občana EÚ 9 eur. Je to vlastne tá diferencia, je to ten rozdiel, o ktorom hovoríme. Myslím si, že toto je budúcnosť Európy hodná. Ďakujem veľmi pekne. Pán Gaja na minútu, nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážené dámy a páni, kolegovia, za posledné, eh, posledných rokov sme mali posledné, posledný kompromis, čo sa týka väzočného finančného plánu, bol eh, vo februári 2013. My sme, my, eh, sa, my, my sme sa dlho hádali o tomto o tomto programe 2013 v decembri sa formálne, sa formálne schválil tento rozpočet, potom sa mohli napísať e, programy, potom v roku 2014, rok 2014 bol tak, tak povediať stratený rok a Günther Oettinger to úplne právom povedal, pretože takmer žiadne prostriedky sa nečerpali. To znamená, že už dnes, e, to je dosť neskoro a my sme na najlepšej ceste, aby sme z, e, roku 2021 urobili zase strátený rok. E, klimatické e, zmeny, globálne ciele, všetky politické oblasti. My e, si tu musíme povedať, či to môžeme skutočne dovolať, pretože jednotlivé národné rozpočty, keď sa na to členské štáty pozrú, skutočne je, ja chcem všetkých pozvať k tomu, aby sme si pozreli a nachádzali riešenia pre lepší systém financovania cez vlastné prostriedky a mali by sme Eh, si povedať, že takáto, takéto celoeurópske eh, riešenie by malo byť tým, o ktoré by sme sa mali snažiť a takto by sme mali konať. Ďakujem, pán Harvar je na jednu minútu. Hava, pán Hava. Domnul președinte, stimați colegi, Uniunea Europeană are nevoie de acces la banii din viitorul... Vážená pani predsednička, vážené dámy a páni, Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Treba si uvedomiť, že 138 miliónov, miliard eur ročne je práve tá suma, ktorú členské štáty vyčlenili na ďalšie programové obdobie. V tomto smere je treba zvorazniť aj to, že 900 miliónov ehm, je práve členských štátov, takže za 1 eh, euro investované sa vracia 9 eur v členských štátoch. Štúdie komisie eh, dokazujú to, že napríklad Belgisko dokáže eh, zhodnotiť 50, 50 84 dokáže zhodnotiť Rakúsko, ehm, takže Fínsko dokáže zhodnotiť tiež adekvátnym spôsobom, prispievať 2,2 miliardy miliónmi a dokáže vlastne prijať 3,6 miliardy eur, Rumunsko prispie 2,4 miliardami, ale získa 6,7 e, miliardy a takým, takto ďalej. Takže takýmto spôsobom je dôležité uvedomiť si, že chceme investovať do čistej energie, do dekarbonizácie hospodárstva, do ďalších dôležitých priorít, do Európy e, občanov a v tomto smere naozaj chceme dosiahnuť čo najskôršiu politickú dohodu, ale až keď si reálne vyjasníme, aké prínosy to pre nás má. Pán Tang, na minútu, nech sa páči. Keď si to čítame, tak rýchlo aj zabudáme. Raz za 7 rokov má Európska únia veľkú šancu nájsť odpovede na výzvy súčasnosti, šancu zazeleniť polnospodárstvo, šancu E, stať sa vedcom v oblasti vedeckého výskumu a podobne. Všetko ale závisí aj od toho, aký máme rozpočet. Nie sú to len príležitosti. Táto výzva je tu na e, komisiu, radu, pokiaľ ide o vnútorný trh, nepla- nenechajme platiť občanov, nech platia veľké firmy, tie by mohli zaplatiť až 5 miliard eur. Tie prostriedky využme Nezamer, po druhé, nezameriavajte sa na 1,00%. Ak to bude jedno, o niečo viac ako 1% z príjmu, to prežijeme. Nepozerajte percentá, voľte šance. You, Karas, Ďakujem pekne, pán Karas, na minútu. Vážené pani podpredsednička, ja apelujem eh, za viac, eh, za viac vážnosti v rozpočtovej diskusii, pretože ide o našu budúcnosť a práve z tohto dôvodu eh, by mali členské štáty a Európsky parlament urobiť informačnú ofenzívu, lebo väčšina občaniek a občanov si myslí, že ide primerne o administratívu, aj keď 94 celkového rozpočtu ide do našich, plyne do našich regiónov, do, obie, do ob obci, eh, k, na, je, k, na univerzity, ide do našich podnikov, ide na, eh, vidie, na rozvoj vidieckých oblastí, ide do našej budúcnosti. Každé euro eh, Ehm, spôsobí, z európskych peniazí spôsobí 3 investičné eurá eh, u každého doma. Takže eh, vy všetci eh, zamlčiavate, že tá prídená hodnota je o mnoho vyššia ako členský príspevok. Neexistuje žiadny neto pláca, čistý pláca. E, projekty, obsahy a hodnoty, toto všetko e, má svoju cenu. Je to nezodpovedné, aby, ste, aby program Ursula von der Leyen nedostal e, príslušné prostriedky. Ja idem k záveru, čo sa týka vzdelávania, čo sa týka ekológie, čo sa týka e, vedy a výskumu sociálnej vzájomnosti. E, pán komisár, otvorte e, túto pevnosť, vytvorme, vytvorme spolu s našimi občanmi cestu do budúcnosti a možno by sme to, čo nám chýba, mohli uzatvoriť vlastnými prostriedkami. Um, pán Karas, máte tu modrú kartu od pána Negreska. Eh, príjmete jeho otázku, pán Karas? Ospravedlňujem sa, to bola asi chyba, to nebola modrá karta. Ospravedlňujem sa. Dobre, môžete sa uvoľniť, pán Karas, nemáte žiadnu modrú kartu. Posledným eh, rečníkom na zozname je pán Mimarakis. Nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Počas najbližších rokov Európska únia je vyzvaná, aby realizovala ekologický dohovor. Politiku, ktorá je veľmi ambiciozná a úspech tejto politiky bude posudzovaný práve na základe kapacít jednotlivých inštitúcií ehm, Čelíte výzvama nového, nových fóriem hospodárstva, prerozdeľovania prostriedkov bez Um, nerovnosti. Ale nemáme dosť prostriedkov na takéto, na takéto projekty a s adekvátnymi finančnými prostriedkami, ktoré Európska únia má. Únia dokázala financovať tradičné politiky SPP, koheznú politiku, um, a ďalšie. Ale s novými prostriedkami chceme financovať nové politiky, ale to bohužiaľ nie je možné, pretože nové politiky si žiadajú nové finančné zdroje. A práve preto si myslím, že e, žiadosť parlamentu na navýšenie na 1,3 je logická a mala by viesť tomu, že by sa realizovali politiky, ktoré budú, mať, e, budú zamerať na budúcnosť Európskej únie bez škrtania nevyhnutných prostriedkov na e, financovanie SPP a koheznej politiky. Takýmto spôsobom, zvýšením dotácií, dokážeme odpovedať na všetky nové potreby, ktoré máme. Nemôžeme robiť veľké oznamy a veľké e, plány na strane vlád bez toho, aby sme e, tu mali adekvátne e, finančné prostriedky, ktorými to chceme kryť. Jednoducho by to nebolo zodpovedné. Takže návrh rozhodne potrebuje podporu na úrovni rady. Ďakujem pekne. Teraz prechádzame do spontánnej rozpravy a slovo dáme všetkým, ktorí sa chceli vyjadriť. Prvým rečníkom je pani Aguil, Montenero Aguilar. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca. Naša pozícia tu v parlamente je jasná. Myslím, že to dobre zaznelo. Nesúhlasíme s menším, prostried, menším rozmerom prostriedkov vo VFR a to, čo potrebujeme dosiahnuť, je rozhodujúce pre sociálny a hospodársky rozvoj našich štátov. Nesúhlasíme so škrtmi na úkor našich krajín na úkor Portugalska. My potrebujeme politiku, ktorá zodpoveda potrebám poľnohospodárstva, súdržnosti. To je dôležité pre našu krajinu, pre moju vlast. Sú veľké obavy e, e, Portugalska, Španielska, Francúzska, ktoré sa znepokojujú. My sme chceli pomôcť aj regiónom na okraji. A to je potrebné, hovoríme o rybolove, ekonomických otázkach, otázkach cestovného ruchu a to nemôže sa stať obeťou. My potrebujeme úniu pre regióny, pre osoby bez škrtov. Teraz, e, pokiaľ ide o čas, budem troška štedrejšia, máme dosť času. Teraz pán Gresku je ďalším rečníkom. Pani predsedajúca, e, hovoríme o rozpore a hovoríme o tom už dva roky a nemáme žiadne riešenie Nemáme ani dobrý návrh za tieto dva roky. My musíme myslieť na budúcnosť Európskej únie a chceme splniť naše úlie, im potrebujem väčší rozpočet, možno aj väčšie príspevky členských štátov do rozpočtu. Máme nové aj staré priority. Sú to jednoducho priority európskych občanov a musíme na to nájsť odpoveď. Potrebujeme rozpočet pre EÚ, kohéziu, výskum, životné prostredie, poľnohospodárstvo a to, a to, a to všetko sa môže stať, ak budeme odvážni. Európski vedúci predstavitelia musia nájsť riešenie v rade a existujú riešenia, len musia za ne zobrať zodpovednosť E, zodpovednosť za pokračovanie európskeho projektu. Európski občania od nás očakávajú, že nájdeme primeraný rozpočet na budúce obdobie. Pani Aguilar? Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto diskusia v pléne dokázala tri e, veľké zhody, e, ktoré popierajú ostatné ideologické rozdiely, ktoré tu máme. Všetci si dobre uvedomujeme, aké zložitosti a komplexnosti e, musíme vyrokovať pri dohadovaní rozpočtu v kontexte po Brexite. A potrebujeme rýchlu dohodu, ktorá zabezpečí právnu bezpečnosť a istotu pre základné sektory nášho hospodárstva. A, okrem čísel a percent potrebujeme rozpočet, ktorý reflektuje nové priority Európskej únie. Ekologický dohovor bude hlavným, hlavným legislatívnym balíkom na najbližších 5 rokov, ale aj v tomto pakte všetky základné myšlienky, ktoré tu máme, ako napríklad um, stratégia um, spravodlivé tranzície, tá je možná len vtedy, ak budeme mať väčšie príspevky ako, k podpore prechodu tradičných na nové formy hospodárstva. Potrebujeme ambicioznejšie finančné zdroje pre riešenie ambicioznejších projektov, tak aby sme mali skutočne rentabilné hospodárske projekty. Potrebujeme e, bojovať proti opušťaniu regiónov, e, vidieka a podporovať polnohospodárov cez rozpočet, ktorý nebude marginalizovať problémy vidieka a naďalej bude prispievať k udržateľnosti. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem teraz, pán Voles. Pani predsedajúca, ak EÚ chce dostatočne financovať ekologickú dohodu, čistú produkciu potravín, zachovať mier a kozeziu, tak musíme e, využiť túto príležitosť e, e, exitu UK, ktorý, a mali by sme využiť príležitosť na to, aby sme nemilitarizovali Európu, pretože odišiel jej najmilitantnejší člen. Takže potrebujeme sa e, venovať tým, ktorí sa stali obeťami vojenského priemyslu aj súd, aj, dvor auditorov povedal, že je to mrhanie peniazmi. Nemá, polnospodári nemajú používať pesticídy, insekticídy, majú produkovať čisté potraviny. Budeme to musieť pomáhať. Musíme prestať podporovať bohatých farmárov, ktorí nepotrebujú našu pomoc. Financujme tých farmárov, ktorí potrebujú našu pomoc, aby vyrábali čistejšie potraviny a prežili v procese. Nepotrebujeme rozpočet iný, ale lepší potrebujeme máme. Nesmieme zvyšovať výdavky na obranu na úkor občanov Európy. To je nepriateľné. Ďakujem. Teraz pani Novák. s menším počtom peňazí nedokážeme implementovať viac projektov a spoločných úloh. Mali, môžeme byť racionálnejší, šetrnejší, môžeme náš rozpočet zmeniť, ale musíme zachovať všetko to, čo je dobre. A v EÚ je mnoho dobrých projektov máme aj nové potrebné projekty, spoločne dokážeme viac o klimatickej politike, bezpečnostnej politike, výskume, vede, nových technológiách a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú všetko projekty pre ľudí a musíme rozprávať rozprávať aj o našich spoločných hodnotách, prečo sme spolu. Neto prispievateľia nesmú zabúdať na solidaritu a nesmú zabúdať na to, že dajú, keď dajú peniaze menej rozvinutým, budú mať z toho väčší osoch, predá sa viac nemeckých aut, viac, viac sa predá holandských tulipánov a teda a teda. Nesmieme zabúdať ale aj na to, odkiaľ peniaze prichádzajú a to hovorím o poberateľských krajinách, ktoré niekedy nedodržiavajú európske pravidlá, ale potrebujeme dobrý rozpočet. Ďakujem. Pani Karvales? Madame you have the floor. Máte slovo, pani Niekedy nerozumiem ani ja môjmu nemu, takže to je dovolené. Prepačte, moja chyba. Uh, Ďakujem, pani predsedajúca. E, takže to, čo som chcela povedať, sa vlastne už povedalo ale mám na mysli najmä etickú povinnosť. Európska komisia prišla s ambicióznym plánom práce, aby sa, sme sa postavili veľkým výzvam, pred ktorými stojíme v EÚ a v jednotlivých štátoch. A je rozhodujúce aj to, aby sa to nedialo na úkor politických oblastí, ktoré sú dôležité pre našu spoločnosť. Je tu totiž dichotomia medzi tradičnými politikami a modernými politikami. Na mysli mám konkrétne tú potrebu posilnenia rozpočtových prostriedkov pre poľnohospodárstvo, rybolov, regionálnu kohéziu a tak ďalej. Pretože ak to neurobíme, tak potom občania tomu nebudú rozumieť, nepochopia, ktorým smerom idú naše projekty najmä projekty Solidarity. Je to taká výzva. Chcem, aby toto, táto štrukturálna politika mala stále predstavovať silnú investíciu do EÚ. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Pekarajnen. Minúta. Skúsim to znovu. Možno je to moja chyba. Alebo mikrofón. Pán Pekarajnen? Ste tu? Áno, chcem sa poďakovať, som tu viac peňazí z členských štátov do európskeho rozpočtu. To je to jasné posolstvo týchto diskusí. 1,7 je zrejme málo. Ja dúfam, že budeme mať odvahu pozrieť sa na priority, o ktoré nám tu ide a na čo chceme tie peniaze a ide tu aj o rozdelenie práce medzi EÚ a členskými štátmi v dôležitých oblastiach. Myslím si, že členské štáty majú mať väčšiu zodpovednosť, napríklad keď ide o vyrovnávanie rozdielov v ich krajinách. Rozdiely medzi krajinami sú iná vec, ale regionálne rozdiely v štáte je e, tiež iná otázka, pretože vlastnými činmi by mali e, e členské štáty prispievať k dobrému využívaniu prostriedkov v rámci ich štátov, napríklad e, investície do výskumu. E, úspech EÚ znamená tiež zvýšenie financovania, ale aj tu je zodpovednosť členských štátov Investície do vzdelania, vývoju a výskumu vidíme v mnohých krajinách na nízkej úrovni. Ak chcú členské štáty, aby sa toto stalo prioritou, tak potom musia pracovať aj vo vlastných členských štátoch. Vtedy to má zmysel. A teraz pán Kristoforo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja si myslím, že musíme byť úprimní pokiaľ ide o európskych občanov, ak naozaj európsky zmyšľame, ak naozaj chceme lepšiu, silnejšiu Európu a chceme, aby Európa mala budúcnosť, tak potom musíme vedieť aj financovať tieto veľké sny, boj proti rakovine, ekologická dohoda, európska armáda, obrana. Máme na to prostriedky a dobrý rozpočet. Rozpočet musí byť 1,3 DPH, nie 1 Inak to nestihneme, nedokážeme veľké ambície, veľké sny. Bez rozpočtu to sa nedá a 1% DPH nestačí. Ja súhlasím s pre Manfredom Weberom, predsedom našej politickej skupiny. Tie krajiny, ktoré nedodržiavajú európske právo, nectia si právny štát, tak tie nemôžu počítať s európskymi peniazmi. A tu mám na mysli aj Turecko. A chceme, aby Európa mala silnú budúcnosť, silnú perspektívu, potrebujeme silný rozpočet. A by sme sa vyrovnali s výzvami dnešnej doby. Pani Grapini. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár. Táto dnešná diskusia sa zaoberá budúcnosťou Európy. To je úplne jasné a je škoda, že predseda rady tu nie je. Preto tu ide o nový rozpočet a komisia povedala, že sa musí nájsť rovnováha medzi starými aj novými prioritami. Ja si totiž ale myslím, že staré priority sú stále aktuálne napríklad e, kohe, kohezné fondy a podobne, tie sa nemôžu stratiť. Tie, pri, k ním prichádzajú totiž nové priority ako zelená dohoda. Musíme mať aj tie stále, staré politiky, v ktorých budeme ďalej pokračovať, SPP a kohézia. Hovorili sme aj o krajinách, ktoré sú netoprispievateľmi. V mojej vlasti vidíme, že e, investície do obchodu, bank a tak ďalej pomáhajú aj netoprispievateľom. Tí už majú miesto na trhu. My potrebujeme e, lepšiu kohéziu, lepšiu solidaritu. Ešte sa chcem vyjadriť k poľnohospodárstvu. Ak sa nám nepodarí rovnako prispievať do poľnohospodárstva vo Francúzsku a v Rumunsku, nikdy nebudeme môcť hovoriť o skutočnom vnútornom trhu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca. Tie problémy, pre ktorými stojíme, znamenajú to, aby Európa nebola len zaneponárodný štát, ale bohužiaľ naša mentalita zostala zaseknutá tu. Chcem svoje peniaze. A, takže musíme povedať, že tu máme ešte stály veľký vplyv na Európsku radu a Brexit. Takže Európska únia nemôže efektívne fungovať, nemôže bez rozpočtu fungovať, prísť s novými politikami a je to také posolstvo, ktoré vysielame,

pani predsedajúca pán basescu ďakujem pekne. máme za sebou rozpravu ktorá dokazuje nakoľko sme vzdialení vo svojich pozíciách. opäť raz vidíme že miera ambície je dosť značne odlišná porovnaní s novými plánmi a finančné zdroje e, sú čoraz viac obmedzené. Mám pocit, e, že sme v situácii e, minimálne dosť kurióznej. Najsprávnejšie by bolo, aby aj rada, aj komisia zohľadnili stanovisko, ktoré vyjadril Európsky parlament, teda financovanie vo výške 1,3 tak aby sme dokázali zachovať podporu projektom v rámci koheznej politiky, v rámci spoločnej prospodskej politiky a predovšetkým, aby sme mohli podporiť nové programy, ktoré sú mimoriadne dôležité. ešte posledná poznámka. Táto neochota ustúpiť zo strany čistých prispievateľov je nepochopiteľné. Je treba uvedomiť si, že vaše krajiny v skutočnosti e, nie sú v prevahe. Rumunsko napríklad tentokrát strátilo 16 tisíc lekárov a 20 tisíc inžinierov, 22 tisíc inžinierov, ktorí sú e, teraz sú presunutí do krajín, ktoré sú čistými prispievateľmi do rozpočtu. Teda neobmedzuje sa to len na prispievanie e, do koheznej politiky. Ďakujem pekne, pán López Aguilar. Ďakujem. Vážený pán komisár, regionálna politika, keď ste pôsobili ako komisár pre túto oblasť, mali ste na starosti aj najzdelenejšie regióny, e, poznali ste ich problémy, teraz ste sa presunuli do pozície komisára pre rozpočet. Počujete, že sa o týchto témach hovorí tu v Európskom parlamente a skupina, z ktorej e, pochádzate vy, teda EPP, a tiež moja skupina socialisti, e, sa domnievame, že je nepripustné, aby vzhľadom na čoraz väčšie ambície Európska únia prišla s takýmto najnižším rozpočtom vôbec v dejinách. A predovšetkým jasné pravidlo je také, že nemôžeme toho dosiahnuť viac, ak máme menej peňazí. Okrem toho, nové politické priority nesmú ísť na úkor tých tradičných, kvôli ktorým vlastne únia vznikla. Kohezná politika, regionálna politika, ochrana najzdelnejších regiónov, najzaostalejších regiónov a tiež eh, najzaostalejších sektorov teda polospodárstvo. Európsky parlament e, bude mať posledné slovo, na to nezabúdajte. Nikto nech na to prosím nezabúda že my budeme rozhodujúcim faktorom e, v procese rozpočtu bez e, odsúhlasenia parlamentu jednoducho viacročný finančný rámec neprejde. Je treba uskutočniť teda zmeny a musia sa veci pohnúť nahor. Musí sa vyhovieť požiadavkám, ktoré parlament predložil a ktoré majú obrovskú väčšinovú podporu. Nejde tu o blokovanie, viacročného finančného rámca, ale ide o to, aby európske projekty naozaj prežili. E, ďakujeme pekne, pán Kelly. Ďakujem. Viacročný finančný rámec pre Úniu je ako ropa do motora, ako olej do motora, pardon. E, vďaka nemu motor môže fungovať e, o čo lepší olej, o to lepšie motor funguje. To isté platie pre rozpočet. O čo lepší máme rozpočet, o to efektívnejšie môžeme byť v rozhodovaní a presadzovaní veci. Teda je primerané, že Európsky parlament vyzýva členské štáty, najmä premiérov, aby preukázali istú mieru vízie a taktiež odvahy, aby naozaj sme mali taký rozpočet, ktorý nám umožní konať a to v záujme eh, ich členských štátov, ich občanov. Sú k tomu jasné eh, dôkazy eh, úspory e, z rozsahu, e, čo sa týka koznej politiky, plospodárskej politiky, klimatických zmien, Erasmu, výskumu a tak ďalej. Tu je prínos, ak budeme konať spoločne, bude e, sa to vrácať každému členskému štátu v miere 4 ku 1. Toto je práve prínos pre občanov. My len chceme, aby premiéry naozaj prejavili takýto otvorený prístup a mňa potešilo, že náš premiér Leo Vardekar sa vyjadril, že Írsko je pripravené navýšiť svoj príspevok, ale všetkých 27 členských štátov sa musí k tomu takto postaviť. Ďakujeme. Ďakujem. Ešte raz opakujem, že to je výnimka a keď som mohla dať eh, slovo viacerým rečníkom eh, v spontánnej rozprave, keďže máme eh, malú časovú rezervu, a preto som dala slovo viacerým kolegom v rámci KDI Iba na vysvetlenie. Teraz dostáva slovo pán Hán v mene komisie. madam president uh, dear state secretary honourable members uh, thank you for. ďakujem za plodnú rozpravu. Rozprava o budúcom VFR v uplynulých mesiacoch svedčí o tom, že nám na tom záleží, pretože politiky majú dopad na život našich spoluobčanov. Nezhodneme sa na všetkých detailoch, ale je tu naozaj konsenzus pri prioritách. E, sú tu konkrétne čísla, rozpočet ale musí zodpovedať našim ambíciám. Kompromis ale je potrebný a ako povedala predsednička komisie Ursula von den Leyen, čas už nie je. Budúci týždeň je zásadný a musí byť dosiahnutá dohoda. Všetci chceme ambiciózny rozpočet, ale nemôžeme ignorovať realitu. A síce teraz náš je 27 a prináša to so sebou výzvy a preto vás vyzývam, aby e, to mal byť rozpočet, ktorý bude dostatočný od prvého dňa a preto je dôležité pracovať na e, sektorálnych návrhoch. Naviac by sme mali spolu sa snažiť e, mať rozpočet, ktorý by naozaj realizoval našu spoločnú strategickú agendu pre Európu, tým, že sa zameriame na to, že v prvom rade si dáme prostriedky na realizáciu Green Dealu a dosiahnutie uhlíkovej neutrality a taktiež vytvoriť nové vlastné zdroje DTS okrem iného a teda zaručiť tak kvalitné verejné služby. Musíme tiež konštruktívne a produktívne diskutovať na mimoriadnej rade 20. februára a mať na pamäti to, čo je dobré pre Európu. Ambície nedosiahneme, keď budú škrty v oblastiach, kde občania očakávajú, že urobíme viac. Viacerí z vás uviedli príklad eh, hranice, Erasmus, obrana, digitálna oblasť eh, a tak ďalej. Takže eh, ešte to určite ešte je e, završené. Už e, meškáme, viacerí rečníci na to poukázali. E, v roku 2013 sme už mali isté omeškanie a preto boli problémy aj pri niektorých pro- programoch už v roku 2014. My sa musíme uistiť, že všetky nové programy budú funkčné od 1. januára 2021 Takže musíme byť pozitívni, bojovať proti omeškaniu, musíme byť jednotní. E, dlžíme to našim, sami sebe, našim inštitúciám, ale predovšetkým našim e, spoluobčanom, ktorí očakávajú výsledky. Komisia je naďalej, sa naďalej angažuje v záujme pokračujúceho dialógu a chce podporovať aj nadchádzajúce rokovania uplynulých dňoch, e, dokonca ešte aj dnes e, sa ma viacerí pýtali, či si myslím, že je možné alebo pravdepodobné dosiahnuť dohodu budúci týždeň. Takže podľa tradícií by sa zdalo, že to pravdepodobné nie je, teda že by stačilo iba jedno zasadnutie na dosiahnutie dohody. Ale ja si myslím, že je na čase prelomiť túto tradíciu a pracovať na dohode budúci týždeň. Iba na jednom jedinom zasadnutí by sa nám to mohlo podariť. Ja som bol v mnohých členských krajinách, zúčastnil som sa na zasadnutiach, konferenciách v uplynulých týždňoch a myslím si, že môže byť dosiahnutý konsenzus medzi členskými krajinami. A to už budúci týždeň za predpokladu, že bude priaznivý vietor, že bude dostatočná energia a e, ešte, ak dovolíte, dôležité je, aby tie veľké e, členské krajiny naozaj aktívne sa snažili o dosiahnutie dohody. Takže využite svoje kontakty, svoje siete, vyvíjajte tlak na európskych lídrov, e, lídrov vašich e, stranách v záujme dohodu, dohody, ktorá je v záujme náš, nás všetkých a Ide o to, aby sme mohli čo najlepšie rokovať s Európskym parlamentom. Komisia a ja spravíme všetko preto, aby sme takéto rokovania podporili. Ďakujem, vážený pán komisár Hahn. Dúfam, že ten vietor naďalej bude priaznivý. Teraz e, za radu pani e, Brinčak, štátna tajomnička. Vážení poslanci, poslankyne, na záver sa vám chcem poďakovať za užitočnú rozpravu. Eh, počula som vaše očakávania, obavy eh, a postupím ich. Európa sa naďalej musí rozvíjať, stierať sa musia sociálne, hospodárske rozdiely, takže eh, naše zmluvné politiky musia byť úspešné a treba v nich pokračovať. Chcem sa Chcem povedať, že treba zohľadniť aj výzvy, ktoré sú naznačené v novej európskej stratégii Spojené kráľovstvo, veľký prispievateľ, čistý prispievateľ, odpustil EÚ, takže to musíme nejak vykompenzovať, mať vlastné zdroje a e, dosiahnuť tak naše ciele a ambície tak ako sú v strategickej agende. Takže chceme účinný, vyvážený rozpočet, ktorý bude v súlade s našou strategickou agendou, ale aj s očakávaniami občanov. Takže ja verím, že v spolupráci s vami bude možné zaručiť hladký prechod e, do toho nadchádzajúceho VFR. Naši lídry sa, dúfam, dohodnú na nadchádzajúcej rade a chorvátske predsedníctvo potom e, pridá e, v práci v záujme našich spoluobčanov a budúcnosti Európy. Takže ešte raz sa vám chcem poďakovať za pozornosť. Ďakujem, tým uzatvárame túto rozpravu a schôdza je prerušená do 12. a potom sa bude hlasovať. Ďakujem.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 Mr. President! Dear colleagues, please take your seats. We are about... Posaďte sa prosím, chystáme sa hlasovať. Poprosím vás, posaďte sa. colleagues could i ask you to take your seats please? i absolutely no. okay this is the third and last time. tretia posledná výzva na usadenie sa skôr ako začneme hlasovať. Takže všetci z vás, ktorí sa stretávate po chodbách, prosím, posaďte sa, chystám sa začať hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Nebudem teraz menovite vychovať kolegov, ale ak ma donútite, spravím tak. Ďakujem pekne. V e, podstate sa nevieme sa dočkať začiatku všetci. Len jedno oznámenie z mojej strany. Dovolíte mi oznámenie? Skupina EPP oznámila predsedovi e, zmeny, ktoré sa týkajú menovania v rámci výborov. Tieto rozhodnutia budú zaznamenané v zápisnici z tejto schôdze a nadobudnú účinnosť k dátumu tohto oznámenia. Ďakujem. Skôr ako prejdeme k hlasovaniu, je tu procedurálna poznámka. Merci. Oui, c'est un... Áno, faktická pripomienka. Článok 10, štvrtý odsek, kde sa hovorí, že počas parlamentnej rozpravy poslanci nebudú e, urážlivo vystupovať, ale včera, keď sme hovorili o Sýrii, e, pán Mariani z francúzskej strany eh, Rassemblement National eh, chcel vyzývať eh, exterminovať rebelov, nie teroristov Daešu, nie bojovať, ale jednoducho vyhľadiť, to je urážka a to patrí do úst fašistom. Nemá to svoje miesto v tomto parlamente, takže nemôžeme to pripustiť, aby e, práve ruky e, Putina, ktorí chcú ostrelovať e, ľudí, mali svoje miesto v tomto parlamente. Môžeme naozaj zásadne nesúhlasiť, e, ale nemôžeme tu pripúšťať ospevovanie vojenských zločinov, takže je to naozaj nenávistný prejav v zmysle toho článku, ktorý som uviedol. Žiadam sankcie, nemôže to prejsť a neprejde to. Ďakujeme, pán Glucksmann, za to, že ste nám to dali na vedomie. V skutku pozrieme sa na prepis a dáme o tom informáciu aj predsedovi. Áno, procedurálna pripomienka? Pane? Paradoxálne. Paradoxne sa chcem poďakovať Rafaelovi Glucksmanovi za jeho vystúpenie. Toto nie je rozpráva o vystúpení pána Glucksmana. Budem pokračovať e, v vodoch programu. Túto vec sme pokryli, pôjdeme ďalej a skôr ako tak spravím, skôr ako pristúpime k hlasovaniu. Please. Please Prosím, preukazujte úctu predsedajúcej. Ďakujem, kolegovia. Teraz budem musieť eh, prečítať vyhlásenie, ktoré môže vzbudiť hnev niektorých kolegov, takže spravím tak pokojne, prosím, vypočujte si ma. Mám povinnosť pripomenúť poslancom, že v zmysle rokovacieho poriadku eh, ukazovanie eh, vlajok alebo zobrazovanie vlajok nie je umožnené. Poprosím teraz zriadencov, aby zobrali vlajky tých, ktorí majú za svojimi stolmi, alebo teda svojimi miestami. A zároveň teda poprosím kolegov, aby dodržiavali rokovací poriadok, tak ako som to pripomenula. Dostávam sa k hlasovaniu, pán Lambert. Štyri správy pána Buržova. Začínam prvou z týchto správ. Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom. Menovité hlasovanie, hlasujte prosím and the vote is now closed. Končím hlasovanie. Takže prijaté, teraz prejdeme k hlasovaniu o uznesení ohľadom dohode o voľnom obchode a začneme pozmeňujúcim návrhom 3 za. 3. Zdržali sa, zamietnuté, pozmeňujúci návrh 4 za proti, zdržali sa, zamietnuté. Peťka za,